Drahí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadali. Budeme pokračovať. La séance est reprise. Pokračujeme teda v dnešnom zasadnutí. Hlasovanie ohľadom rozpočtu na rok 2017 bude pokračovať. Najprv si pozrieme rozpočet 2017 oddiel 1, potom pilotný projekt a takisto prípravné akcie k tomuto projektu. To bude v trojke. A na záver to budú platby. Chcem vás teda poprosiť, aby ste si zobrali svoje zložky, v ktorých máte príslušné dokumenty týkajúce sa rozpočtu parlamentu. Le premier amendement a pour objet de maintenir en volume le budget adopté. no, Takže rozpočet, ktorý bol prijatý na jar. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmejúci návrh schválený. Po druhé, ak budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, tak nebudeme môcť mať dvojité hlasovanie ohľadom výdavkov a tým pádom bude potrebné to zneutralizovať. Teraz, kto je za tento druhý pozmeňujúci návrh, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Je tu Potom tu máme pozmeňujúce návrhy. Ďalšie je tu pozmeňujúci návrh socialistov 7198. A potom 7091 a 7198, ktoré môžeme odhlasovať spoločne blok. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Kovať. Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. pozmeňujúce návrhy tým pádom sú odhlasované 21 proti 15. Pán Gajer, chcete k tomu niečo povedať? Takže teraz e, budeme pokračovať v hlasovaní unblock o pozmeňujúci návrhu 7089 a 7092. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh 2002. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie.

Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7285. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňci návrh 7971, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8404 a o 4836. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7835, 4621, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8201, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7297, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7839, 4625, to je za, kto je proti, Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 29 proti 11. 7844 626 to je za, kto je proti, to sa zdržal. Zamietnuté 7303 Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronické, lebo nie všetci sa prihlasili. Opätovne. Otváram elektronické hlasovanie k 7303. Uzatváram. Hlasovanie zamietnuté 33 proti 5. Poprosím vás, zdvihnite tie ruky, keď vás žiadam o to, aby ste zahlasovali. 7841, 4627, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8202, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 7842, 4628, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4629, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 4630, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 25 proti 15. 7308, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz ideme k rezervám. 4246, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 8203, kto je za, kto sa zdržal, Kto je zamietnuté. 8205, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Poznámky 8196, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8187, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4902, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 7843, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 7844, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Hm. 7196, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 7197, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 7199, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A teraz e, sa budeme venovať hlasovaniu o pilotných projektoch a o a o prípravných akciách. Pán spravodajca, chceli by ste nám niečo k tomu povedať, prípadne potvrdiť, e, že vaše práce počas obedu boli završené úspešne. Odozdávam vám tým slovo. My sa blížime k dokonalosti, ale ešte stále to nie je úplne, do, ešte stále nie je úplne dosiahnutá. Keď sa pozrieme na stranu 4, tam sa hore ehm, nachádza prípravné opatrenie 1.2, regionálny výbor 6575. Toto opatrenie sa dostalo na zoznam dvakrát. A keďže to tak je, tak platby o záväzky z 500 tisíc môžeme navýšiť na 1 milión. To je malá chyba, ktorá sa stále tento zoznam. Potom to už bude, myslím, že v poriadku. Štvrtá strana, prípravné opatrenie regie, 1575, podpora rastu správy v regiónoch, ktorých rozvoj trochu zaostáva, platby a záväzky môžeme zvýšiť. Všetko to pasuje do marží z 500 tisíc na 1 milión. Potom budeme môcť o tom rozhodovať. Dobre, takže vy navrhujete, aby sme prešli tak záväzky, ako je platby. Très bien, ainsi donc. A teda ten zoznam, ktorý máme takto pozmenený pred nami k rozpočtovej linke ktorá je príslušná Šestisíc tisíc 66 môžeme k tomuto dokumentu hlasovať. Takže poprosím tých, ktorí sú za schválenie tohto zoznamu, nech zdvihnú ruku, prípadne kto je proti, kto sa zdržal. Tým pádom to považujeme za schválené. Teraz tu máme viaceré pozmejúce návrhy. V nasledujúcich e, linkách. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Čiže tým pádom sme uzavreli hlasovanie ohľadom pilotných projektov a prípravných akcií. A teraz e, sa vrátime k poslednému oddielu a síce k platbám. Chvíľočku vás poprosím. Drahí kolegovia, ešte predtým, než prejdeme k hlasovaniu, pokiaľ ide o platby, chcem vám povedať, že tu máme zmenu k hlasovaniu dnešnému ránu ohľadom Pozmeňujem sa návrhu 5298 ohľadom SVČ, oddiel 10, ten dokument 4 nám neukazuje, aká výška je platby a keďže ide o e, nezlučiteľný e, úver, tak tým pádom ten, táto výška by mala byť e, vo výške záväzku. Chcem pripomenúť, že ide o sumu 800 tisíc eur. Takže toto tu zapracujeme. Pokiaľ ide o platby, Budeme tu mať dva bloky, o ktorých budeme hlasovať. Prvý sa týka nastolenia platieb na základe návrhu komisie. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Niekto je proti? Zdržali sa? Tým pádom odhlasujeme tento pozmeňujúci návrh. Potom tu máme pozmeňujúce návrhy, ktoré najprv budeme o nich hlasovať vo všeobecnosti. Druhý blok vzhľadom na to, že je neoddeliteľnou súčasťou toho pozmeňujúceho návrhu o 5 miliónov, ktoré máte pred sebou. Kto chce podporiť tento. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak tým pádom je tento druhý blok pozmeňujúci návrhu odhlasovaný. Drahí kolegovia, tým sme ukončili hlasovania, po ktoré sa týkali rozpočtu na rok 2017. Ešte raz chcem poďakovať eh, našemu všeobecnému spravodajcovi a takisto aj všetkým tým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a tým prispeli k tomu. Chcem poďakovať celému našemu týmu a dúfam, že e, nasledovník pani Georgievi zohľadní naše návrhy, ako je naše hlasovanie a dúfajme, že rada sa ukáže veľmi vnímavo. Chcem pánovi Tarovovi takisto poďakovať za to, že e, sa rozhodne postavil k tomuto a Takže tým pádom dúfajme alebo snívajme o tom, že všetky naše pozmejúce návrhy budú zohľadnené alebo zapracované zo strany rady, keď e, príde k zasadnutiu zmierovacieho výboru. Ešte sme neskončili, pretože máme pred sebou ešte správy, ktorým sa budeme venovať. Poprosím vás osoby, ktorí by ste chceli opustiť túto sálu, aby tak vykonali bez zdržania, aby sme mohli pokračovať v našej práci a ak by to mohli urobiť potichu, tak by som im bol za to vďačný. Drahí kolegovia, musím Teraz e, sa vám zveriť, že vám ďakujem za to, že mi, ste mi dali svoju, svoju dôveru a poprosím vás, ale zároveň, aby ste dodržiavali ustanovenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. A ešte raz vás chcem poprosiť, aby ste mohli prestať hovoriť, diskutovať v tých ďalších radoch, okrem toho prvého radu, umožní nám to pokračovať v kľude v našej práci a tí, ktorí tak nechcú robiť, tak poprosím vás, aby ste opustili túto sálu. Chcem vás upozorniť na tú úlohu, ktorú ste mi zverili, pokiaľ ide pozmenenie procedurálnych e, pravidel ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu. Ten kontext, ktorý som zohľadnil, boli bol alebo vychádzal z našich skúseností ohľadom rozpočtu EP Žera Depre 2000, na rok 2017 a takisto hlavne pokiaľ ide o rozpočet Európskeho parlamentu, ktorý spôsobil zmetok a nepochopenie. Viete, že na výbore AVKO na základe náš správy kolegu Korbeta momentálne pristúpili k revízii tohto rokovacieho poriadku a, a celkovej procedúry, takže myslím si, že aj náš výbor by sa mal k tomu vyjadriť. Chcem poznamenať, že pracovná skupina, na čele ktorej je podpredseda Milo, e, konzultovali administratívne záležitosti v rámci tohto kontextu, aby mohli vyčistiť e, náš rokovací poriadok. Táto správa, ktorú vám chcel predložiť, sa rozdieluje na dve veľké časti. Poprvé ide o technický, technickú časť a druhú, ktorú by som nazval tzv. politickú. Pokiaľ ide o technickú časť, chcem vám povedať, že aby ste si pozreli všetky tie čistiace peruky, ktoré náš sekretariát spolu s kolegom e, Vilanom tam zapracovali, e, čas 3, kde sme chceli vyjasniť e, manevrovací priestor, pokiaľ ide o kompetencie. A takisto vás chcem požiadať, aby ste schválili naše vlastné kompetencie, pokiaľ ide o, o špecifické nástroje. Pamätáte si na tie komplikácie, komplikácie a častokrát aj o, nepochopenie, pokiaľ ide o využívanie tých špecifických nástrojov, čo spôsobovalo to, že ďalšie výbory si želali, aby takisto sa mohli vyjadriť mobilizácie takéhoto nástroja. Pozmeňujúci návrh 9 eh, v, eh, prída, v prílohe 6 eh, práve o tom hovorí. Pamätáme si, že Líbes snažilo sa, aby bolo zakomponované práve pri používaní práve tohto mobilizačného nástroja počas utečeneckej krízy minulý rok a my sme jasne povedali, že keď hovoríme o špecifických nástrojoch, je to absolútne v kompetencii výboru pre rozpočet. Teraz sa vrátim k tomu bloku, ktorý by som, alebo časti, ktorú by som nazval politickou. To je čas, eh, ktorá podľa mňa je taká najmotivujúcejšia a eh, náš výbor sa tam venuje práve revízii eh, rokovacieho poriadku, rozpočtu EP a takisto aj nášmu vzťahu s Bírom, pretože to vyvolávalo častokrát nepochopenia. Takisto aj frustrácie. Zatiaľ Biro pripravuje návrh stanoviska konzultovali nás, stretávame sa s spravodajcom, tieňovými spravodajcami, členmi predsedníctva a snažíme sa teraz zosúľadiť naše uh, návrhy a presvedčenia, pretože je to správa pána Belgeho, ktorý, e, pardon, e, správa e, výboru pre rozpočet, ktorá bude schválená na plenárke. A predsedníctvo by chcelo urobiť to, čo im vyhovuje. Pamätáte si, v plenárke bolo spochybnené napríklad internalizácia mm, práce šoferov a, a následne tam bola spomenutá verejná výzva alebo verejný prieskum, pokiaľ ide o naberanie nových alebo zamestnávanie nových šoférov. Chcem teraz navrhnúť to rozdeliť do troch častí. Prvý bod sa týka vyjasnenia zodpovednosti jednej a druhej strany a toho, aby sme poskytli našemu výboru možnosť mať posledné slovo predtým, než pôjde takýto text na plenárku, pokiaľ tam bude nejaké nepochopenie. A ďalej, pokiaľ ide o politickú zodpovednosť za určité rozpočtové rozhodnutie, myslím si, že je legitímne, kolegovia, že by sme mali byť jeho tvorcami alebo mať to pod svojou záštitou. A preto chcem navrhnúť, aby príprava e, týchto finančných zhodnotení predsedníctva bola pripravená tak, že akýkoľvek e, návrh stanoviska alebo správy e, to bude a keď bude treba tam Eh, diskutovať zo strany rozpočtu, tak potom je potrebné sa k tomu vyjadriť na plenárke. Samozrejme, že budú tam tie eh, zmierovacie konania, tie všetky tie fázy, ale správa to bude v každom prípade mm, pod zaštitou nášho výboru. My musíme vyrokovať ten všeobecný rozpočet s radou. Je to naša rozpočtová disciplína. Takže od toho závisí aj naša dôveryhodnosť oči oči ostatným inštitúciám, pretože ak by tu bol nejaký, eh, nejaké podozrenie z so laxného postoja, tak potom naše postavenie ako inštitúcie alebo ako orgánu môže byť spochybnené zo strany komisie. Druhý návrh, ktorý by som chcel predložiť, je to, že e, máme právo e, používať ten princíp financovania ako niečo, čo platí v rámci rokovacieho poriadku e, aby sme jasne rozlišovali investičné výdavky a takisto bežné výdavky. My sme o to žiadali počas e, e, prijatia trendovej správy v apríli na plenárke. Každý rozpočet e, bude musieť byť súčasťou totižto dlhodobej stratégie, aby sme to nestracali zo zretela Včera som vám to spomínal, keď sme prijímali správu Všeobecného sekretariatu, keď, že Brexit bol odhlasovaný, tak my nemôžeme teraz robiť prevízia alebo teda predbežné ohodnotenia rozpočtu. Takže ja protestujem proti takémuto postaveniu alebo postoju generálneho sekretariatu a chcem navrhnúť, aby naši kolegovia z predsedníctva odhlasovali na predsedníctve, pokiaľ ide o rozpočet, menovitým hlasovaním počas prijímania ich finančných zhodnotení takéto e, správy. Keď sa máme vyjadriť na plenárke menovitým hlasovaním, tak sme oveľa ostražitejší k tomu, čo hlasujeme. Chcem vám pripomenúť ten starý princíp verejných financií a ich spravovania, ktoré majú v článku 15 Francúzskej republiky svoju históriu, kde deklarácia práv občanov jasne hovorí, že spoločnosť má právo bojovať proti akémukoľvek rozhodnutiu správy aby táto zložila svoje účty. A preto si myslím, že je potrebné mať veľkou väčšinou podporené toto finančné zhodnotenie. Mali by sme si uvedomiť, že tieto rozhodnutia sú častokrát takto príjmané zo strany predsedníctva a tieto, eh, keď sú tak eh, spravené, tak eh, myslím si, že toto je taký spôsob, ako by sme mohli každého prijať k tomu, k tomu, aby bol ostrežitejší, pokiaľ ide o rozhodovanie o rozpočtových otázkach. Chcem vám teda navrhnúť, aby tieto pozmeňujúce návrhy, ktorých je 9, eh, a ktoré nám ozrejmia úlohu každého z nás, aby, ktoré nastolia poriadok v rámci tohto rokovacieho poriadku, aby sme to zložili alebo zakomponovali do jedného jediného článku všetky tieto zmeny. E, ja by som si teraz e, veľmi rád vypočul vaše poznámky, vaše reakcie. Nech sa páči, pán Fernández. Chcem poďakovať za prácu našemu predsedovi. Neviem, či e, chcete okamžite, aby sme vám zareagovali na tieto vaše návrhy k tejto téme. Už sme sa vyjadrovali, tí, ktorí na tom pracujeme. A ja by som chcel tiež eh, vedieť, aké je stanovisko kolegov, že či je to naliehavé, či môžeme o tom aj diskutovať a ak eh, chceme o tom diskutovať, ak vaše pozmajúce návrhy by mohli sa k ním vyjadrovať. Dosť dobre som nepochopil, či je to návrh na plenárku, alebo o čo vlastne ide. Chcem vám upresniť, že dnes vám budeme len výmenu názorov a potom budeme pokračovať e, v kľude e, pretože budeme mať aj hlasovanie ohľadom tohto na rozpočet 2017, čiže máme čas. Avšak je dobré ťa vypočuť, si vypočuť aj ako poslanca, ktorý je zvoleným zastupcom ľudu, ktorý musí povedať, aké je jeho presvedčenie a aké je jeho stanovisko 4. oktobra o 15. to je konečná lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov k tejto správe. A potom 11. oktobra budeme hlasovať na výbore pre rozpočet a 8. novembra AFKO sa takisto vyjadrí k tomuto na základe hlasovania. Pán Fernández, nech sa páči. Chcem vám poďakovať, pán predseda, ak naozaj Eh, sa máme vyjadriť k týmto pozmeňujúcim návrhom, tak eh, potrebujeme tie staré pozmeňujúce návrhy, jak ako predseda vždy hovorím, to, čo si myslím. A som si tiež eh, istý, že aj včerajší politickí poradcovia sú tiež veľmi dôležití, ale volení zástupcovia tí vždy poskytujú svoje stanovisko, vždy ho prezentujú a vždy sú k dispozícii tak eh, urobiť, avšak eh, eh, aj tu na výbore, aj v parlamente, mm, treba to povedať, sme, máme vynikajúcich volených zástupcov, ktorých niekedy, o ktorých niekedy samotní občania ani netušia a nemali by sme znižovať našu úlohu, naše postavenie a je veľmi dobré, že máme teraz čas o tom prediskutovať. Chcem ešte raz poďakovať za prácu našemu Predsedovi je to veľmi dôležité, pokiaľ ide hlavne o otázku rozpočtu Európskeho parlamentu, aby transparentnosť bola dodržaná a aby úloha každého z nás bola jasná. Demokracia nám nastoluje právo byť transparentný, ale takisto, aby sme boli zodpovední a aby sme boli zodpovední, však je potrebné tiež vedieť, komu čo náleží ako úloha. Ďakujem. Merci, madame... Ďakujem pekne, pani Benzelman. Prepačte, pán predseda, bola som na inom zasadnutí, takže som prišla neskoro, takže som nemala ešte časy vypočuť prezentáciu vašej správy. Neviem, či niektorí ďalší kolegovia majú uh, na to vôľu a keď nie, tak potom predložíme pozmeňujúce návrhy pán Kolal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež sa vyjadrím veľmi stručne, v krátkom stanovisku. V podstate ja pokladám to, čo ste povedali, za podporenia hodné a rád by som sa zameral na väčšiu transparentnosť. K tomu iste prispejú aj menovité hlasovanie, tak aby sme skutočne my ako poslanci jasne vedeli, o čom hlasujeme, aby aj občania, naši voliči vedeli, o čom sa hlasuje, ako, za, e, e, ako hlasujeme my, pretože často zaznievajú sťažnosti, že tie názory, ktoré počujú v strane doma, voliči nie sú úplne rovnaké a s názormi, ktoré zaznievajú tu. A to je veľmi dôležitý bod, čo je pre mňa tiež dôležité, to možno prekračuje rámec toho, čo ste nám povedali, ja myslím, že uznesenia parlamentu celkovo majú takú menšiu chybu, že sú príliš veľké, tak čo sa týka počtu slov, ako aj obsahu. My často prijímame správy, ktoré majú 50 alebo dokonca 100 jednotlivých bodov. Podľa môjho názoru nemusia byť vždy vymenované bolo by tiež transparentnejšie, keby sme sa obmedzili na menej bodov, tak aby názvy strán a názvy správ vyjadrovali to, čo je v správach napísané. Tam sa dá skutočne veľa dosiahnuť v záujme občanov. Ďakujem pekne. Čiže príliš veľa informácií, ako ste povedali. Takže Pán spravodajca Depre, chcete niečo ešte dodať? Ja už nie som spravodajca. A pre úpravy 2017 ste? No dobré. Ja by som rád povedal, že si skutočne vážim prácu, ktorú ste odviedli. A Navrhuje sa nie len transparentnosť, ale aj jasnosť v postupe a v pracovných postupoch, čo je veľmi dôležité. Aj pri práci výboru pre rozpočet, keď sa hlasuje o, rozpočte, ja osobne si myslím, že pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh, ktorý je podľa mňa najdôležitejší, pozmeňujúci návrh číslo 5, pretože tam uvádzate definíciu našich postupov Takže je dôležité, aby sedníctvo prijalo predsedníctvo je orgán a preto konáva, alebo príjima meny a príjima nie len odhady, ale tiež establishment plan, a to všetko v rámci dlhodobého a strednodobého plánovania, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, pretože máme víziu, nie len ročných rozpočtov, ale aj na ďalšie roky. No, okrem toho, a viem, že táto myšlienka je pre vás dôležitá, návrh, ktorý je uvedený no, tam, aby sa rozlišovalo medzi tým, čo je operačný e, rozpočet a aké sú administratívne náklady, aké sú investičné náklady. Takže ja podporujem vaše návrhy, po, pozmeňujúci návrh 6, upresňuje kalendrán, kalendár a nevýborov rozpočet. Eh, mám krátku pripomienku a otázku k povinnosti menovitého hlasovania na predsedníctve. To by prijalo transparentnosť, ja nemám nič proti tomu. A je to... Toto bude v rámci pravidel, ktoré príjme my, alebo ktoré bude príjmať eh, predsedníctvo. No, myslím, že by to malo byť a eh, v poriadku, ako rozhoduje predsedníctvo. No a to je otázka, kde nemám ešte úplne jasný jasné rozhodnutie, ale myslím, že by sme mali byť eh, opatrní. Nie z dôvodu, že sme chceli niečo, eh, niečo alebo niekde znižovať transparentnosť. Takže otázka je, či to bude už ten rokovacom poriadku, alebo či predsedníctvo organizuje samo spôsob hlasovania. To je len slušná otázka. Fernández. Áno, pán Fernández. Ja som si vás s veľkým záujmom vypočul. Nemám dokument, že ostatní ešte majú, ale my ho ešte nemáme. A kvôli tomu nemôžeme vystúpiť nejak detailne k snej vystúpeniu bez dokumentu. Výmena názorov je veľmi dôležitá a hm, v ďalších debatách budem hovoriť o menovitom hlasovaní, pretože to je niekedy je možnosť snažiť sa obmedziť slobodu poslancov, Niektoré my ktoré vyvíja, od vyvíjajú tlaka, ľudia, že bude mať nepriaznivé odozvy v tlači, pre, ale ja myslím, že treba eh, poslanca dať maximálnu mieru slobody, aby sa rozhodovali slobodne a to je vec, na ktorou treba rozmýšľať. Ale až potom, čo si budeme môcť prečítať dokument. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Tarand a potom pán Gajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že teraz hovoríme, aj keď nie všetci, majú k dispozícii ten písomný text. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože my sme na výbore pre rozpočet už dva roky a každý rok, týždenne, mesačne e, sa stretávame s problémami, že, e, problémami, že rozpočtový orgán niečo, čo patrí nám, ale niekedy ľudia alebo anonimní ľudia rozhodujú v našom mene a my ako členovia výboru pre rozčet. nemenie zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré boli prijaté alebo ktoré prijali iné skupiny ľudí alebo iné osoby. Takže toto je veľmi dôležitá iniciatíva. Ja som v minulosti v roku 2014 bol členom výboru AFKO. E, to náročný výbor. Pretože tam sa rodia nové e, nariadenia veľmi pomaly, dva pol roka. Sme diskutovali o tom, či e, podpisy písomných deklarácií majú byť e, zbieravané pred e, plenárkou alebo nie. A vtedy neprečo žiadna písomná deklarácia, pretože sa podpisy zbierajú niekde na Sibíri a tam nejde. Sú tri aspekty. Treba rozlišovať medzi operatívnymi nákladmi a strategickými investíciami. Je tu dôležitý aspekt časového harmonogramu, kto bude čo predkladať kedy. Do kedy treba zareagovať. No a po tretie je to otázka zodpovednosti. No a na to zmysle by som podporil myšlienku predsedu, že menovité hlasovanie je pravdepodobne lepší spôsob, zistiť, to zodpoveda za aké hlasovanie. Samozrejme dá sa tvrdiť, že my nemôžeme písať pravidla pre predsedníctvo o tom, ako oni budú vieť svoje zasadnutie, ale na druhej strane musíme povedať, kolegovia, my budeme voliť čoskoro nové predsedníctvo, takže môžeme vyslať signál takýmto procesom, je asi všetko, čo som chcel povedať. Myslím, že ako výbor by sme každému slovo, každej hlavnej vete sa venovať, ale čo sa týka, alebo, vo, ale voči Avku, sme zjednotení a ukážeme, že seriózne myslíme, že rozpočtové pravidlá treba zlepšiť. Napriek tomu, čo hovorí Marela Pena a Nigel Farage, Európsky parlament stále funguje. A toto je krok správnym smerom. Zlepšiť rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gejer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si ten dokument tiež ešte neprečítal, ste pochopíte, že ja som v posledných eh, dňoch eh, mal málo času, bol som zanepráznený rozpočtom a preto som si vypočul s veľkým záujmom vaše slova akurát. No a mám k tomu jednu úvahu v rozpočtovom konaní, teda úloha výboru pre rozpočet, aby sme tu ako odborníci pripravovali rozhodnutia pléna. To je práva alebo práca výborov. Kde rozpočet parlamentu nie sme zo skupenia, ktorý stojí nad predsedníctvom, ale predsedníctvo parlamentu je predsedníctvo parlamentu. To znamená, že oni nesú zodpovednosť za implementáciu rozpočtu a ako príslušný výbor máme poradnú funkciu, ale ja našu funkciu nevidím tak, že um, môže byť možné, že, že môžeme vchádzať alebo korigovať rozhodnutia predsedníctva. To je logika našej inštitúcie. No my sa sústredíme teraz na to, aby menovité hlasovanie, alebo nie, ja som pochopil uh, vaše jedno je také, že ide aj sa vydávanie peniaz, no a ja myslím, že tých 15, ak by to prijali s tým menovitým hlasovaním, uh, tak by dospeli to, že budeme hlasovať menovite 15 uh, eh, k nule. No a ja neočakávam nejakú mm, zvýšenú informovanosť. A prezident Artuji hovoril o internalizácii šoférov ako pomerne tomu, kto čo komu hovorí. Výbor pre kontrolu rozpočtu pracuje. Ja nebudem patriť, že od rady chceme dostať informácie, keď máme, jej máme udeliť eh, absolutórium, že dáme, ako vykonáva svoj rozpočet. Nedostávame eh, tie vysvetlenia s odôvodím, že zo 70. rokov bola prijatá eh, dohoda džentlmenská, o tom, že rada, tedy v tej konštelácii, keď parlament mal ešte úplne iné mm, právomoci, Rada teda tvrdí, že existuje gentlemanská dohoda, e, ktorá znamená, že my nezasahujeme do rozpočtu parlamentu a parlament nezasahuje do rozpočtu rady. E, keby sme mohli uplatňovať aké rozpočtové konania, ako ho poznáme z komisie, e, tak si viem predstaviť, že rada sa s tým, že je nespokojná ako parlament ako rýchlo zrealizuje to 5-percentné krátenie personálu, ale mm, mali by odvahu, že by zasahovali do rozpočtu parlamentu, keďže sú súčasťou rozpočtového orgánu. Ja by som chcel len požiadať o to, aby sme sa nepúšťali do tejto veci predtým, než predložíme návrhy ktoré rada s veľkým potleskom privíta, pretože to bude znamenať eh, dvere pre radu do zasávania rozpočtu parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto, pán Depre. Vážený pán predseda, nie je to vydrenie, je to otázka, ktorú by som rád položil pánu Gajerovi tie návrhy, ktoré tu boli navrhované, nemyslím. Tá rada sa tu nespomína, nie je tam žiadna referencia e, o tom, že my budeme kontrolovať náklady a výdavky rady, alebo že rada bude kontrolovať výdavky parlamentu. No a keď ide o znižovanie, o tie 5% znižovanie, je to v medziinstitucionálnej dohode, takže môžeme sa vzájomne kontrolovať, eh, či pokračujeme v tejto redukcii. Mhm, no a eh, ako komisia, alebo teda nám že nič hovoríte k nástrojom podľa toho, ako to, ako to vykonávame. Ja som nevidel hlasovanie liberálov, lebo ja poznám eh, hlasovanie liberálov, my sme hlasovali za, ja hovorím teraz v mene skupiny ALDE. Ty nemôžeš hovoriť v mene našej skupiny. Slovo má pán Depre, hovorí predseda. Takže ja súhlasím s názorom pána Gajera o probléme menovitého hlasovania, pretože myslím, že tento nástroj má taký sankčný charakter, pretože že by to malo byť um, vedené v zápisnici. Nech súhlasím s všetkými návrhmi. A mám tu však otáznik k tomuto nástroju, pretože myslím, že to je zasahovanie do kompetencií predsedníctva, ktoré len s veľkými problémami to príjme a vytvorí to viac problémov, ako vyrieši. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Fernández. A chcel by som povedať, že súhlasím s tým, čo povedal Žerár. Mám viacero problémov vôbec vyjadriť sa v rámci EPP, ak by sa k tomu pridali ešte aj liberáli, tak to by bolo absolútne nemožné hovoriť v mene všetkých. Nehovorím o hlasovaní, hovorím o zrodení toho návrhu, čo je vlastne iná záležitosť a nehovoril som o hlasovaní. Hovoril som o tom, ako sa objavil tento návrh tých 76 poštov. Chcel by som, aby sa vyjadrila politika, pretože mám niekedy pocit, že generálni tajomníci skupín ako keby rozhodovali tu. A ja jednoducho to neakceptujem v takejto podobe. Ak mám čo komu e, vyčítať, tak jednoducho nikto sa k tomu nevyjadril. A potom, keď prídu generálni tajomníci, tak potom povedia ostatní súhlasili. Vlastne, takto to jednoducho funguje, takto to chceme zachrániť Európsku úniu a dať jej punc demokraciu, tak to teda nie ohrozujeme takýmto prístupom Európsku úniu a ja by som chcel, aby sa politika zhostila svoje zodpovednosti. Ja som nehlasoval o tých 76 postoch, pretože jednoducho tento proces nemôžem akceptovať. Už som sa k tomu vyjadril a vyjadril som sa k tomu posledný krát, už sa k tomu nebudem vyjadrovať. Takže ja som súhlasil, súhlasím s tým, keď hovoríme o tom menovitom hlasovaní, ale keď hovoríme, že sa máme zhostiť tých našich vlastných návrhov, tak musíme nájsť určitý koncenzus. A ja som preto to tlačil tak ďaleko, pretože chcem povedať, že jedného dňa som bol prekvapený, že jednoducho predsedníctvo hlasovalo práve o tomto. Obrátil som sa na podpredsedu mojej skupiny, ktorý mi povedal, ja o tom neviem. Čo to znamená? Znamená to, že ako keby sme všetci to brali tak nejako na ľahkú váhu a to treba zmeniť. Naša autorita závisí od toho príkladu, ktorú vlastne my e, robíme. My musíme ísť príkladom tu v parlamente. Musíme byť pozorní na tieto postupy. Naša autorita vlastne súvisí s tým, aký príklad my dávame. Je pravda, že v niektorých prípadoch máme správy iba na úrovni dvoch strán, pretože tieto sa aspoň prečítajú. Vlastne to pripravil aj pán Bojge a pani Bereš, pokiaľ ide rozpočet euroskupiny, urobia to na dvoch stranách, aby to vôbec bolo zrozumiteľné a nebudú to rozvádzať e, v právnom duchu na viacerých stránkach. Ospravedlňujem, ja som skutočne to musel povedať. Chcem, aby sme jednoducho k tomu pristupovali zodpovedne. Pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte ste si neprečítali ten finálny text, ktorý sme pripravili. A ja si myslím, že on z viacerých uhlov pohľadu je realistický a každý sa v tom nájde. Ale vrátim sa ešte k týmto úvahám, o ktorých tu hovoríme. Máme tu oprávnené argumenty, ako napríklad transparentnosť a aj postupy, ako tieto majú vyzerať. Kolega Turan hovoril o tých troch princípoch a vlastne vždy aj vo výbore pre rozpočet sme sa tu rozčulovali nad tým, že niektoré dokumenty e, zo strany správy, pokiaľ ide o rozpočet roz- parlamentu, a to som častokrát vnímal ako metódu. Relatívne neskoro prišli tie dokumenty aj pre spravodajcov, to znamená, nebol čas na to sa pre, pracovať týmito dokumentami, aby sme jednoducho si ich pozorne pozreli. A nezávisle od tej otázky menovitého hlasovania, ja nemám s tým problém niekde byť spomenutý v zápisnici, či sme hlasovali o takom alebo o takom probléme. Ale myslím, že začína to s tým, že politické skupiny, pokiaľ ide o otázku zodpovednosti parlamentných grémií, pokiaľ ide o toto, musia dávať pozor na to, že koho vlastne volia do predsedníctva parlamentu. Že či si možno nenechajú navravieť niečo od sekretariátov a zažívame to vlastne aj my tu, alebo či skutočne na predsedníctve, alebo aj tu vo výbore pre rozpočet sa nepovie na rovinu, že iba v prípade, že je potrebná že je taká potrebná konštelácia na to, aby sa k tomu vyjadreli. Ak zodpovedné politické skupiny nedostanú dokumenty minimálne týždeň dopredu, tak jednoducho odmietneme o tom hlasovať. Musíme mať čas si prečítať tieto dokumenty. Nemôžeme sa stratiť v džungli strán, e, na ktorých sú samé čísla a môžu tam byť viaceré riziká, ktoré jednoducho neprehľadím, pretože nebudeme mať na to čas. A nad týmto sa musíme zamyslieť, pán predseda. Možno niečo už bolo obsiahnuté v rokovacom poriadku ohľadne tohoto a predtým Inge Gressle mi práve povedala, že v, rozpočtovom, e, že v poriadku je to takisto spomenuté, ale vlastne v praxi sa využívajú tieto momenty, o ktorých hovoríme a týmto sa vlastne spochybňuje aj otázka legitímneho rozhodnutia demokratického, takže aj toto musíme si uvedomiť, keď hovoríme o pozmeňujúcich návrhoch. Týka sa to aj nášho výboru. Ja si spomínam na čas, keď som bol predsedom tohto výboru, tak sme sa vlastne tejto téme venovali opakovane. A keby sme neboli povedali, že chceme mať tie dokumenty minimálne týždeň k dispozícii a nebudú mať spravodajcovia čas na to, tak jednoducho to už a priori zamietneme. To sú záležitosti, ktoré mi sa dá dosiahnuť oveľa viac ako vlastne tým menovitým hlasovaním. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gajer. Ja som sa chcel venovať otázky kolegu Tepreho, pretože ja som sa uberal v úvahe týmto smerom. Rozpočet tohto parlamentu je súčasť kategórie 5 Všeobecného plánu rozpočtu a táto kategória 5 závisí od rozpočtového grémia. To znamená, teoreticky rada môže povedať, že tento alebo oný výdavok parlamentu vnímame kriticky. Môžu povedať, ale oni to nehovoria, pretože tu je táto džentlmenská dohoda, ktorú vlastne rada využíva. tak, že keď vy nebudete sa miešať do nášho rozpočtu a my do vášho rozpočtu, tak potom nemáte právo jednoducho žiadať od nás nejaké argumenty, pokiaľ ide o naše výdavky. Má to určitú vnútornú logiku, ktorú ja síce nezdielam, to poviem celkom otvorene, ale poukazujem na ňu, aby sme sa vyhli takej situácii, že tu zrazu budeme mať takú diskusiu, ktorú rada bude považovať za nejaké pozvanie do toho, aby sa oni začali miešať do nášho rozpočtu. Inak s tým nemám žiadny problém iba keď už hovoríme, že rozpočtová procedúra je rozpočtová procedúra a rozpočtový výbor parlamentu má zodpovednosť za oblasti, ktorým sa venuje, tak poukazujem na to, že tu je ešte druhá ruka rozpočtového orgánu, ktorý môže, ktorú, môžeme, ktorú môžu oni vnímať ako určité pozvanie. Nesmieme na toto zabúdať, predtým, než príjmeme nejaké rozhodnutia, ktoré by mohli mať aj dopady, ktoré by sme neboli očakávali a vlastne ani nechceli. Pán Taro, ďakujem pekne. Ja som chcel ešte raz zopakovať, že vlastne aj v malých úpravách, toto nie je tu nič také revolučné, o čom tu hovoríme, tak podľa môjho názoru sa uberáme správnym smerom, pretože my vieme, že Lisabonská zmluva z nás spravila spolu legislátora a interne si myslím, že je lepšie, keď vlastne jasnosť v tom, že kto kedy o čom rozhoduje, sa dosiahne. A ja si myslím, že návrh pána predsedu sa uberá týmto smerom. Hovorili sme vlastne o tom už opakovane. Možno ešte v tých 70. rokoch, možno aj tí páni v tých 70. rokoch chceli mať väčšiu jasnosť v pravidlách, ale my sme ich už teraz v poslednej dobe nemohli stretnúť. A pán Gaj takisto poukázal na to, že musíme byť opatrní na to, aby sme nepozvali ďalšie inštitúcie na to, aby sa chovali tak, ako to nechceme. Ale zároveň sa musíme spýtať otázku, či v vlastnom rozpočte parlamentu alebo v európskom rozpočte je niečo také, za čo sa hambíme? Ak áno, tak môžeme otvoriť túto pandorinu skrinku a pustíme sa do rozpočtu rady, pustíme sa do ich procesu, pretože my sme parlament, to si myslím ja. Merci, madame Grasle. Ďakujem, pani Gresle. Ďakujem pekne. Ja poukážem na pár vecí. Na jednej strane máme určitú netransparentnosť tu a tam, ale predsa len sme transparentní. Ja si myslím, že nemecký Bundestag nerokuje od verejne v jednotlivých výboroch, nedá sa na tom ani zúčastniť a nikto nevie, ani kto ako hlasuje a nikto v Nemecku to nepovažuje ako nejaký nedostatok demokracie a ani nikto mimo Nemecka nikdy nepovedal, že to je skutočne jasný signál, kde sa treba preskúmať, že ako to funguje. Takže ja si myslím, že pri poslednej diskusii o rokovacom poriadku sme sa dohodli, že tu budú za kľúčové hlasovania s menovitým hlasovaním, to je dobré. A myslím si, že ak táto problematika nás má rozdeliť a nie zblížiť, tak nám to nepomôže. To nám skutočne nepomôže. Ja si myslím, že momentálne to je v poriadku a ja všetkých iba chcem pozbudiť k tomu, že transparentnosť máme dostatočnú. Sú tu záležitosti, ktoré samozrejme sa dajú zlepšiť. To, čo povedal aj pán predseda, čo kritizoval, ja sa pamätám, keď sme tú bitku vtedy prehrali, ktorú spomínal, pretože vlastne príčina bola v tom, že výbor pre rozpočet vždy e, obkliešťoval návrhy predsedníctva a to až dovtedy, kedy nám oni povedali, že teda stačí. Potom sa táto zmena presadila na pléne a teraz to je jednoducho tak a my sa stále snažíme zachrániť, čo sa dá. To je aj dôležité. A však chcem povedať, pokiaľ ide o radu Jens, rada poprvýkrát vlastne nám dala k dispozícii tie dokumenty, predtým tomu tak nebolo. A vlastne pokiaľ ide o absolutórium rady a pokiaľ ide o transparentnosť rozpočtu rady, takže postupujeme dopredu v tejto oblasti. Ja práve pozerám, že čo v tých dokumentoch je, čo by sme ešte chceli a mohli vedieť a mali vedieť ohľadne tohoto. A potom bude ďalšie kolo z radov. takže ja si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť úžasné kroky, dostali sme sa oveľa ďalej. Od Lisabonskej zmluvy sme síce mali oslavené právomoci na úrovni nášho výboru, to je výsledok rokovania kolegov, ktorí vyrokovali Lisabonskú zmluvu a náš výbor im išiel na nervy, preto to vlastne pretiahli zadnými dvierkami a pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu, musíme prispôsobiť pravidlá súčasnej situácii, pretože zmluve je ukotvené, že parlament robí absolutórium iba pre komisiu, tam sa vôbec neuvádzajú ďalšie inštitúcie, pretože keď bola založená Európska únia, Európske spoločenstvo, vtedy bol iba rozpočet komisie a všetci ostatní, ktorí vtedy boli, vlastne boli integrovaní v tomto rozpočet. Tie konta, vlastne boli súčasťou komisie. A medzičasom máme svoju vlastnú hierarchiu, ale táto zmluva sa nikdy neaktualizovala a to sa využíva ešte stále na to, že nás kritizujú v tom, že robíme nelegálne veci. Takže ja si myslím, že nemusíme mať vôbec strach v tom ohľade, že my by sme sa post factum vlastne že by sa rada post factum vôbec e, zaujímala o rozpočet parlamentu. Rada vlastne nerobí absolutórium ani sama za seba, takže tu máme absurdnú situáciu, sú tu veľké vákua právne a ja by som si iba želala, aby sme v, par, v parlamente jednoducho mali väčšiu citlivosť pre tieto problémy, pretože máme tu veľkú úlohu, ale to, čo tu počúvam o tom menovitom hlasovaní, to jednoducho vôbec nie je až také strašne dôležité. E, takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Takže výmena názorov, ktorá bola skutočne veľmi zaujímavá a teším sa, že, som, že sme mali trochu čas na túto výmenu názorov, pretože sme zažili už také chvíle, kde to bolo skutočne frustrujúce, ale napríklad máme hlasovanie na pléne, a potom generálny tajomník sa vždy vyjadri proti tomu, ako sme my hlasovali, tak neviem, ako to vyberiete, ale jednoducho sú, jednoducho treba pripomenúť pravidlá, ktoré tu máme, pravidlá treba dodržiavať. Treba mať minimálne ten pocit, že čo tu robíme, má konkrétny záujem a opodstatnenie. Takže keď hovoríme o investíciách, keď hovoríme o oddelení eh, investícií na krátku a dlhodobú dobu, tak potrebujeme konkrétnu víziu a ten rozpočet, ktorý máme, musí mať dostatočné finančné vybavenia a tá situácia, ako to bolo doteraz, je neakceptovateľná, to jednoducho treba povedať, veď predsa žiadna inštitúcia by tá nechcela fungovať ako to, čo tu kritizujeme. Tá e, reakcia, ktorú som dostal od generálneho tajomníka, tak to je jednoducho neakceptovateľná. Pretože tu je Brexit e, a nevieme, aké budú z toho výsledky, tak my nemôžeme reagovať. Takú odpoveď sme dostali. Kto môže takto fungovať? To je jednoducho neakceptovateľné. Takže musíme sa k tomu postaviť. A pokiaľ ide o tie menovité hlasovania, áno, je pravda, že som trochu zašiel ďalej ale to je na to, aby naši kolegovia, ktorí nás reprezentujú na predsedníctve, aby skutočne boli aj oni nároční v tom, čo vyžadujú a čo očakávajú. Povedalo sa, že niektorým členom predsedníctva to funguje. To je jednoducho spôsob fungovania, ako keby sme sa adaptovali na podmienky, tak to každému vyhovuje. to nie je dobre. A pokiaľ ide o status quo medzi radou a parlamentom, to, že nikto sa nebude miešať do rozpočtu toho druhého, ja si myslím, že to je možno dobré, keď sa nechce niekto nahnevať, ale takýmto spôsobom jednoducho nezaznamenáme pokrok v tom, čo si predstavujeme pod transparentnosťou a demokraciou. Naše pozmeňujúce návrhy musia byť predložené pred 4. oktobrom o 15. hodine. Čo teda želáme, aby sme jednoducho mali možnosť sa takto pozhovárať. Aby sme jednoducho sa pozreli na princípy, na deontológiu. Pravidla ako také nie sú až také dôležité, ale musíme vedieť, kto je za čo zodpovedný. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie, boli skutočne stimulujúce a Sľubujem si od nich veľa. Pán Fernández, chcete nám teraz prezentovať projekt opravného rozpočtu číslo 4 roku 2016? Pán predseda, nemôžem vám pred, prezentovať niečo, čo neexistuje, takže vám nemôžem odprezentovať e, opravený rozpočet číslo 4, pretože sme nedostali ešte nič k tomu Komisia myslím, že tu ani není prítomná. Keby tu komisia bola prítomná, tak by som sa jej rád spýtal, kedy konečne dostaneme návrh opravného rozpočtu číslo 4, aké sú tie prvky, ktoré budú súčasťou tomto opravného rozpočtu číslo 4, či to budú peniaze, ktoré sa vrátia Mm, na základe exekúcií, aké sú no, ďalšie novinky, či už e, tu máme aj revidovanie vyrazačeného e, finančného rámca, či by je tá správna chvíľa, aby sme teraz robili nejaké úpravy s týmto cieľom. Toto všetko by som mala ako otázky, aby som spustil diskusiu, ale keďže neexistuje ešte návrh opravného rozpočtu číslo 4, takže tieto otázky nemôžem mať. Ďakujem, ďakujem, tým pádom získame čas. Myslím, že pani Georgieva e, sa bude tomu venovať a e, neodíde až tak e, skoro ako alebo kým nebude tento opravný rozpočet číslo 4 k dispozícii. E, správa číslo 15 je odložená, tým pádom odozdávam slovo pánovi Olbrichtovi, aby nám mohol povedať niečo o, opatreniach, ktoré pri, v prípade niektorých štátov môžu byť zavedené. Pán spravodajco, máte slovo. Ďakujem pekne toto je stanovisko o zriadení programu na podporu štrukturálnych reforiem. Je to nová myšlienka komisie a zamerané na vytvorenie a posilnenie štruktúrálnych reforiem v členských štátoch. Viete veľmi dobre, že toto je nový nástroj technickej pomoci, na hlavne reforiem. Špecificky sa snažíme, alebo ideme cestou špecifických odporúčaní pre krajiny na zlepšenie využitia prostriedkov z Európskej únie na prostriedky pôjdu z koheznej politiky a rozpočty zostanú aj v koheznej politike budú no to nové riadky v rámci koheznej politiky a bude to iné, pretože bude to technická pomoc. Bude to na všeobecný sekretariát a je to na motiváciu členských krajín. Skutočnou výzvou je, že toto je dobrovoľný nástroj. Komisia navrhla nástroj členským štátom, ale súčasne Komisia spraví všetko, aby členské štáty pracovali na špecifických odporúčaniach členských krajín. Takže najskôr podporí tie odporúčania pre jednotlivé krajiny a potom technickú pomoc na dobrovoľnej báze na financovanie takýchto aktivít. Tento program je na programy 2017-2020 z rozpočtových eh, hľadiska Je to 48,5 milióna eur, čiže 142,8 milióna eh, na roky 2007 až 2020, no a 112 bude z politike a 30 tisíc za rozvoja vidieka. Nevyžaduje si to žiadnu zmenu VFR. Musí to vyžadovať eh, terén rozpočtové eh, línie. Dobude no, sa kruhu 2, no, 1b a závadza sa možnosť prispievať eh, do finančných obálok krajín, členských krajín a sférom časti technické pomoci z národných obálok pod CEF. Ale vieme, že prebiehajú diskusie v národných štátoch o tom, že členské štáty, že keď požiadajú o pomoc a poruku na pomoc, že dostanú prostriedky z technickej pomoci, my ich dali do rovnakého obalky z rovnakého koša. No a podľa mňa sú tu niektoré prvky, ktoré by mali byť zmenené v záverečnom texte tejto správy. Poprvé, treba zdôrazniť, že tento nový nástroj je len jedno z riešení, čiže nevytvorí to žiadny precedens a bude program predlžený po roku 2020. My sme mali nové riadky, nie peniaze z kohezné politiky. No, pretože sme a Mhm. Toto je, to je taký ad hoc návrh. A ja navrhujem, aby to bolo len jedno z riešení. Akékoľvek predlženie si bude vyžadovať osobitné vyčlenenie v budúcnosti. Ďalším elementom je, že ročné čiastky, pretože to je 142, ale ročné čiastky musia byť schválené parlamentom a radou e, v každoročnom rozpočtovom postupe. Ja navrhnem tiež, aby sa posilnilo hodnotenie celého programu podávania správ, by sa objasnilo, že čiastky budú v aktuálnych cenách. To nie je úplne jasné z textu, akých cenách to bude. A komisia tiež navrhuje mieru spolufinancovania až do 100%. Aj, alebo teda navrhuje 100%. A ja navrhujem, aby to bolo do 100%. A navrhujem toto je technický posun medzi článkami, čo týka ustanovení o financovaní a prípravných opatreniach z finančnej obálky k nárokom. Takže je tu nový návrh motivovať členské štáty, zaviesť reformy, splniť povinnosť špecifických eh, eh, pre krajiny a peniaze pôjdu z kohezné politiky. Takže takýto je návrh a na moje správy, návrh stanoviska a, a rád príjmem posunúce návrhy. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Olbricht. Tie pozmeňujúce návrhy by mali byť predložené 4. oktobra o 18. hodine najneskôr, aby sa mohli, mohlo o nich hlasovať 9. alebo 10. novembra na našom výbore a následne 29 novembra sa o nich bude hlasovať ďalej. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi, keby niekto chcel k tomu niečo povedať. Má slovo pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi a súhlasím s, aj s jeho pozmeňujúcimi návrhmi. Tu je potrebné povedať, že hlavným cieľom tohto programu pomoci e, musí byť zlepšovanie administratívnych kapacít na všetkých úrovniach. Ústrednej, regionálnej aj miestnej úrovni všetkých štátov, ktoré žiadajú o pomoc a aj štát, ktorý ho žiadal pomoc, musí jednoznačne do žiadosti zapojiť miestne regionálne orgány, ale aj sociálnych partnerov a občianskú spoločnosť. A takisto program musí byť prístupný nielen krajinám, ale aj miestnym a regionálnym orgánom. E, tento program musíme považovať za testovací program a je dôležité, aby sa preto vykonalo jeho hodnotenie, ako navrhuje pán spravodajca, v dostatočnom predstihu, aby sa rozhodlo, či či je vhodné urobiť z neho stály program do budúcnosti. Súhlasím s pánom spravodajcom, že financovanie programu e, cez prenos rozpočtových prostriedkov na technickú pomoc v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov môže byť len prechodným riešením a nie, nie definitívnym. E, myslím si, že technická pomoc zo strany komisie e, si bude musieť v tejto súvislosti vziať ponaučenie z programov, ktoré boli v minulých rokoch zamerané napríklad na podporu úprav Grécka a Cypru. A tu aj dvor auditorov vykonal, vykonal audit, e, ktorý je veľmi dôležitý a z neho by sme si mali zobrať ponaučenie. E, táto pracovná skupina pre Grécko e, a jej monitorovanie bolo úspešné, ale nedostatkom bolo to, že sa systematicky nemonitorovalo, či grécké orgány dodržiavali odporúčania, a ani sa nemonitoroval širší dosah technickej pomoci, hoci by to bolo prospešné pre ďalšie plánovanie technickej pomoci. Preto by som chcel dve odporúčania. Jedno, e, zriadenie akéhokoľvek subjektu na poskytovanie technickej pomoci by malo byť založené na stratégii a musí mať dobre definované ciele a priority. A komisia bude musieť zabezpečiť, aby vykonávanie technickej pomoci bolo systematicky monitorované, hodnotené e, vo vzťahu k tým cieľom, ktoré sa určia a takéto ponaučenia by sme mali spätne dostávať do celého procesu. Ďakujem pekne. Merci, monsieur. Ďakujem pekne. Pán Maňka, niekto ďalší sa hlási o slovo? Pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som vám veľmi stručne k tomu niečo povedať. Pán Obricht. Uh eh, Myslím, že nie sú tu rozdiely s tým, čo ste vysvetlili a s tým, čo je vo vašom pôvodnom znení. Nesúhlasíme s tým. Vy ste nám predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré možno ešte stále ste nemali čas e, ich preštudovať. A takisto ani teraz nie je síce e, čas na to, aby sme detail, do detailov do nich zachádzali. Ešte však e, by som položil jednu otázku. či je to len e, striktne technická e, rozpočtová štruktúra. Pretože máme pred sebou veľmi dôležitú súčasť tohto programu e, štruktúralných reforiem, ktoré však prinášajú so sebou veľmi naliehavú potrebu to vyriešiť. Samozrejme aj vzhľadom aj na zásadné otázky, štruktúrálne reformy, a musíme sa zamyslieť nad tým, až dokedy by sa tam mala napríklad započítať kondicionalita a tak ďalej. Je to veľmi veľká diskusia, to vieme. Avšak v každom prípade sa nám zdá, že naša úloha by mala byť zabezpečiť nezávislosť tohto konceptu superprogram. A nie spodmienenie alebo nie využívanie tohto nástroja, keď sa budú príjmať rozhodnutia v prípade tých zásadných vecí. Takže myslím si, že treba zdôrazniť v tomto zmysle roadmap. Čiže hm, to, čo všetko sa týchto programov týka a že by to malo pochádzať nie len na základe žiadosti zo strany členských štátoch, na základe toho dobrovoľnom, ako sme už hovorili, ale malo by tu byť určitá záruka, že tieto žiadosti budú žiadosti zo strany celého súboru členských štátov, ktoré za sebou budú mať určité konzultácie s občianskou spoločnosťou, so svojou vládou a tak ďalej, aby sme vedeli, aké sú konkrétne ich potreby a akú potrebu potrebujeme podporiť, na čo by financie mali ísť, prečo by výbor ich mal podporiť. Takže chceme zdôrazniť takýto typ postupu a myslíme si, že všetko viacej, že všetky ďalšie informácie nájdete v našich pozmeňujúcich návrhoch. Sme vám k dispozícii, keby ste sa chceli na niečo spýtať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, už nikto ďalší sa nechce k tomu vyjadriť, takže poprosím pána Olbrichta, aby... A nie, ešte kolegyňa Gresla, chcete ešte sa k tomu vyjadriť a potom pán Olbricht zareaguje. About... Nemám otázku, som prekvapená z tej malej obálky, Koho môže takáto suma zaujímať? Áno, pani Gresle ma provokuje, aby som sa nevyjadroval v rozpočtovom duchu, ale v politickom duchu. Pre nás politikov tá otázka je, prečo členské štáty nerobia štruktúrálne reformy. Prečo? Akú by mali motiváciu to nerobiť? Nerobia to preto, pretože nemajú peniaze, alebo pretože to nechcú robiť alebo nie sú pripravení. Toto je hlavná otázka, takže ja rozumiem záujem intencií komisie, ako teda motivovať členské štáty, aby to urobili. To je samozrejme malá suma na to, aby sa urobili veľké štrukturálne reformy. Ale tá skutočná politická otázka, ktorú som položil komisii, je, že ako chcete členské štáty primeť k tomu, aby žiadali peniaze. Pretože to je dobrovoľné. Členské štáty, ja to vidím celkom jasne, ak chcete mať plnené tie konkrétne špecifikované podmienky, tak treba vnímať tieto peniaze skôr ako nástroj, ktorý bude motivovať a nie konkrétne peniaze na štrukturálne reformy. Takže ja to vidím v politickom kontexte. Je to nástroj, ktorý má pomôcť. Pretože v každom členskom štáte, ktoromkoľvek z týchto štátov, ak sa pozrieme na tie peniaze predchádzajúce obdobie, tak jednoducho tie peniaze majú symbolickú výšku. Avšak pozitívne výsledky, ktoré vidíme napríklad v Grécku, vidíme, že to fungovalo v Grécku. To znamená, tam sa ponaučili z toho a je potrebné, aby to prišlo zvonka a motivoval tu niekto s peniazmi, ale súhlasím, že je to skutočne malý obnos a toto je skôr politický spôsob zmýšľania. Myslím, že to je v poriadku, môžeme sa o to pokúsiť, ale nehovorme, že dáme peniaze na štruktúralne reformy, lebo to nie je pravda. Áno, takže už sa dostávame na koniec našej práce. Ďakujem pekne spravodajcovi, ďakujem každému z vás, ktorý tu zostal až do tohto konca nášho zasadnutia. Máte ešte niekto nejaké ďalšie otázky, ktoré by ste chceli prípadne spomenúť, položiť? Nevidím. Nič také. Na... Zajtra sme si naplánovali zasadnutie do obeda, ale tým, že sme prebehli O všetko dnes po obede, tak zajtrajšie zasadnutie je anulované a nasledujúce zasadnutie budú 10. a 11. oktobra tu v Bruseli. Ďakujem všetkým za účasť a tým pádom uzatváram toto zasadnutie.